A pán Garcoty, aspoň sa chcem spýtať, ako je možné pri tom obrovskom množstve ľudí, ktoré zamestnáva Európska komisia, ako to, že niekto nemohol prísť. Vy ste jediní prišli, dostávate tú otázku, lebo jediní ste boli odvážni, aby ste tu zostali celý čas, takže vám dám teraz slovo, nech sa páči. Thank you, uh, Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. My sme zostali celý čas, pretože nám záleží na tejto téme, aj my sami. Komisia odpoveda na otázku, ktorú položil komisii parlament, tiež v tejto veci, takže sa týmto zaoberáme. Čo sa týka našej komunikácie, ľudské práva pri rokovaniach sú teraz podmienkou pre akúkoľvek obchodnú dohodu. E, poprosím o 15 sekúnd, aby som odpovedala na otázku pani Lochbiller. Samozrejme, že to je nástroj, ktorý môžeme využiť, ak vieme, že jeden štát splňa štandardy na poskytovanie a využívanie týchto technológií, môžeme použiť sankcie, 215 napríklad zo zmluvy a máme ďalšie instrumentárium, aby sme sa s týmto vysporiadali. Čo sa týka DG Trade a externých politík, budeme určite sa zúčastňovať a e, obznamovať sa s tým, čo robíte v parlamente v tejto veci. Ďakujem pekne, máme tu medzi sebou už ďalších pozvaných zástupcov do ďalšej diskusie o Severnej Koreji. Chcem všetkým poďakovať za vašu prítomnosť, najmä našim hostom za vynikajúce príspevky. E, mali ste málo času, aby ste mohli vystúpiť, ale bolo to pre nás všetkých veľmi užitočné. Ďakujem pekne.